Eh, drahí kolegovia, včera eh, večer bolo Tunisko opäť cieľom teroristických útokov eh, priamo v hlavnom meste. 14 členov prezidentskej ochranky prišlo pritom o život. Naša inštitúcia týmto odsudzuje, a to veľmi jednoznačne, takéto hrozné konania a chceme vysloviť aj tuniským orgánom, aj celému tuniskému národu týmto e, náš súcit a spolupatričnosť, e, taktiež naša solidarita ide aj všetkým obetiam e, v priebehu menej ako dvoch týždňov teroristi utočili v Berute, v Paríži, v Bamako a opäť v Tunisku a za každým spôsobujú bolesť a utrpenie. Títo teroristi bez hraníc opäť raz dokazujú, že všetkých nás sa týka tento boj. Tento boj bude dlhý, ale budeme ho viesť s odhodlaním a zadržiavaním všetkých demokratických hodnôt a to na základe spolupráce, ktorá nás musí posilniť s našimi spojencami a s našimi partnermi. Ďakujem. Prvý bod na programe sa týka vyhlásenia Rady a komisie na tému nedávnych teroristických útokov v Paríži. Najskôr dostáva slovo eh, pre eh, pán minister Nikolaj.